Dear colleagues. Milí kolegovia, želám vám príjemné dobré ráno. Vítajte na tomto druhom dni a maratónu petičného výboru. Dúfam, že ste si odýchli, pretože teraz máme komplikované hlasovanie. Samozrejme, spolieham sa na vás, že to nebudete komplikovať ešte viac. Takže poďme na to, vložte kartičky do hlasovacích prístrojov a začneme. Ale ešte predtým by som chcela eh, sa s vami podeliť o výsledky stretnutia koordinátorov eh, zo včera popoludnia. Prijali sme následovné rozhodnutie. Program na jún 2016 bol schválený a eh, skupiny musí dokonca, musia do konca mesiaca predložiť návrhy o iných petíciách o energii vrátanie druhého vrátane programu na 2. júl. A po druhé, k stanoviskám podľa dehotového pravidla EFDD sme sa dohodli na no, návrhu stanoviska pre ENVY, správ z vlastnej iniciatívy o možnostiach zlepšenia prístupu k liekom a ECR predloží stanovisko AVKO a júri spoločná správa, spoločnej iniciatívy o implementácii a interpretácii vnútoroinštitucionálnych dohôd o lepšom zákonodárstve. To si veľmi ceníme. Taktiež odporúčania boli schválené vo forme, akom som to navrhla, so štyrmi výnimkami. Sú to tie sporné odporúčania. Zisťovacia misia, o tom sme hovorili, teda ide o misie na rok 2016 a dve rozhodnutia sme prijali, teda ide o návštevu historickú na Slovensko počas 19. a 23. septembra. Je to poprvýkrát vôbec, čo tento výbor ide na Slovensko. A zvlášť sa budeme venovať otázkam postihnutí. Je to teda príklad toho, čo sa deje v jednej členskej krajine, ale týka sa to celej Európskej únie, kde sme teda aj krajín, kde sme nikdy neboli a po druhé Tiež bude tu zisťovacia misia v Tarante v Taliansku počas októbrového a novembrového týždňa. Ide o zelené týždne, ide o environmentálne otázky spojené s továrňou Ilva a miestnymi rafinériami. Ďalej e, revidované usmerenie sme sa rozhodli, že budeme žiadať o štúdiu k využívaniu Lindánu, ide o politické delenie C eh, v Európskej komisii a tiež ide o eh, zoznam položiek, zoznam B eh, a položky, ktoré treba vyňať z tohto zoznamu. Je to súčasťou usmernení. Pravidla, ktoré sa týkajú Eh, našich kolegov, ktorí chcú predkladať petície. O tom sme diskutovali rozsiahlo, je to zdrojom veľkých obav. Diskutovali sme o tom s príslušnými oddeleniami a dohodli sme sa, že každý kolega má rovnaké práva ako bežný predkladateľ petície, ale odporúčanie je, že by sa nemali títo členovia zúčastňovať na rozprávach, na diskusiách o svojich vlastných petíciách ani hlasovať o svojich petíciách. A rozhodnutie, ktoré sme prijali o, k, k petícii 0927, mm, toho sme sa držali ďalej. Neboli tu žiadne témy k diskusii v rámci bodu rôzne a týmto som vyčerpala rozhodnutia koordinátorov a prejdeme priamo k hlasovaniu. Dúfam, že každý Eh, kto má hlasovať, eh, tu je a prosím vložte kartičky do hlasovacích prístrojov. Prvé hlasovanie sa týka návrhu stanoviska eh, výboru PETI pre výbor pre právne záležitosti o cezhra- ide o cezhraničné otázky. Hm, došlo k miernej zmene názvu ale viete, o čo presne ide, máte váš hlasovací zoznam pred sebou, takže pozrieme sa na číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 2, kto je za? Proti? Zdržal sa? Musíme to objasniť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Je to hlasovanie po častiach. Potrebujeme hlasovať len o druhej časti. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 2 za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 9. A tu je to kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené odsek 4, pozmeňujúci návrh číslo 9, hlasovanie po čestiach, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Druhá časť. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 12, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Pozmienite na číslo 13 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Pozmienite návrh číslo 20. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. 21 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 22 za. Proti. Zdržal sa. Musíme to overiť. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromis 6 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Pozmite návrh číslo 27 za. Je tu ústny pozmeňujúci návrh ako doplnenie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 30 za. Chcete to skontrolovať? Ide o pozmeňujúce na číslo 27, otvorím hlasovanie. EPP má o jedného člena naviac. Hm. Now, now it seems that... Zdá sa, že teraz nehlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržal sa, schválené. 31 za, proti, zdržal sa, schválené. 32 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, Zdržal sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 35 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 36 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 37 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 8 za. Proti Zdržal sa. Schválené. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 41 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 42 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. EPP má stále jedného, jeden hlas navyše. Je to dobre ako vtip. Teraz končím hlasovanie a bolo to schválené veľkou väčšinou. Blahoželáme pánovi Mariasovi. Ďakujeme za vynikajúcu prácu. Teraz prejdeme k implementácii dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím. Spravodajkyňa je Rosta Estera Sferagut. Pôjdeme rovno ku kompromisu 1, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 62. Je to hlasovanie po ak Budeme hlasovať o prvej časti za, proti, zdržal sa schválený. A druhá časť je v súčasťou kompromisu 7, čiže prejdeme ku kompromisu 8, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Ehm, <clears throat> pozmeňujúci návrh 1 bol e, kompromis 9. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 13 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 14 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 15 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za. Proti zdržal sa, schválený. 22 za, proti, zdržal sa, schválený. 23 za, proti, zdržal sa, schválený. 26 za, proti, zdržal sa, schválený. 13 za, proti, zdržal sa schválený. 31 za, proti, zdržal sa schválený. 32 za, proti, zdržal sa schválený. 36 za, proti, zdržal sa schválený. 38 za, proti, zdržal sa schválený. 41 za, proti, Zdržal sa. Schválený. Overíme 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bol schválený. Musíte jasne hlasovať, inak vás nevidím. Čiže 47 za, proti, zdržal sa Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý jedným hlasom. V poriadku 48 za, <clears throat> proti. Zdržal sa. Schválený. 50 za, proti. Zdržal sa. Schválený. 52 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 53 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 55 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 56 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 57 za. Proti zdržal sa schválený. Neviem, či môžeme hlasovať z 57 a 70 amblok. Kto je z... nie, tak nie. Čiže musíme to robiť oddelenie. Čiže 61 za, proti, zdržal sa schválený. 64 za, proti, zdržal sa schválený. 65 za, proti, zdržal sa Zamietnutý. 66 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 67 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 68 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 69 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 70 za proti, zdržal sa, schválený. 72 za, proti, zdržal sa, schválený. Odsek 19, hlasovanie po častiach, žiadalo SNSAD. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválený. A teraz prejdeme k 75K odpadáva, čiže budeme hlasovať o návrhu stanoviska elektronicky. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme našej spravodajkyni, pani Esteras, k výbornej práci. Ďakujeme pekne. Prejdeme k stanovisku k 32. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania európskeho práva. Je to moja správa a dúfam, <clears throat> že to bude efektívne hlasovanie, takže prejdeme k pozvinicujúmu návrhu 1, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 2, za, proti, zdržal sa, schválený. 3, za, proti, zdržal sa schválený, kompromisný návrh 1 za, proti, zdržal sa schválený. Prvá časť pozmeňujúceho návrhu číslo 6 za, proti, <clears throat> zdržal sa schválený. Druhá časť odpadáva, prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 7 za, proti, zdržal sa schválený. 8 za, proti, zdržal sa schválený, 9 za, proti, zdržal sa schválený, 10 <clears throat> s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržal sa schválený, 13 za, proti, zdržal sa schválený, 14 za, proti, zdržal sa schválený, 15 za, proti, zdržal sa schválený, 16 za, proti, zdržal sa schválený, 17 za, proti, zdržal sa schválený, 18 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 19 za, proti, zdržal sa schválený, 20 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromisný návrh 2 za, proti, zdržal sa schválený, 22 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 23 za, proti, Zdržal sa. Zamietnutý. 24. Je hlasovanie po častiach prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválený. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Tretia časť. Za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 25 za. Proti? zdržal sa, schválený. 26 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 28 za, proti, zdržal sa, schválený. 29 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 30 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 31. prvá časť, kto je za? dru- proti, zdržal sa schválený, druhá časť za, proti. Potrebujeme to skontrolovať. Túto druhú časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Tretia časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Za? Proti? Zdržal sa. Schválený. 36 za. Proti? Zdržal sa. Schválený. 39 za. Proti? Zdržal sa. Schválený. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom stanovisku Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k, k hlasovaciemu zoznamu o, návšteve Spojeného kráľovstva na účely zistenia potrebných skutočností. Bolo to 5. 6. novembra minulý rok. Jedna za, proti, zdržal sa zamietnutý. Skontrolujeme. Končím hlasovanie. Bolo to schválne veľkou väčšinou. S veľkou väčšinou. Ale ak nenaznačíte, ako hlasujete, tak čo môžem urobiť? Pozmienci, ústny pozmienci návrh 1 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 2 za, proti, zdržal sa schválený, 3 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, za, proti, zdržal sa schválený. Potom tu máme hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa schválený. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnutý. 4 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ne, budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu za, proti, zdržal sa schválený a potom budeme hlasovať o zvyšku. Poč- Čiže pôjdeme priamo k 5. Zvyšok odpadáva. Čiže číslo 5. Za. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 6 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 8 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 9. Eh, hlasovanie počasiach. Prvá časť za proti, zdržal sa schválený. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Potrebujeme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, bolo to schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa schválené. 11 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa schválené. 12 <clears throat> za, proti, zdržal sa schválené. 13 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Nie, nie, schválené. Už začína byť unavená, hovorí pani predsednička, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržal sa schválené. 15 za, <clears throat> proti, zdržal sa schválené. 16 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 1. Takže kompromis 1 s výnimkom pozmeňujúcom na návrhu číslo 19, ktorý nie je pokrytý v tomto kompromise. Budeme teda hlasovať o tomto neskôr, čiže kompromis 1 za, proti, zdržal schválené. Potom prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 19 za, proti, zdržal sa schválený. Pozmeňujúci návrh 20 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Najskôr o ústnom pozmeňujúcom návrhu e, za, proti, zdržal sa schválený. A zvyšok odpadáva. 21 za, proti, zdržal sa schválený, 22, ústny pozmeňujúci návrh za, proti a zdržal sa schválený, 23 <clears throat> za, najskôr prvá časť za, proti, zdržal sa schválený, <clears throat> Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 24 za. Proti? Zdržal sa. Schválený. 25 za. Proti? Zdržal sa. Schválený. 26 za. Proti? Zdržal sa. Schválený. 27 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržal sa. Schválené. Druhá časť za proti, zdržal sa, schválené. Chcete to skontrolovať? Dobre, otváram hlasovanie pre kontrolu druhej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 28 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa, schválené. 29, tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Najskôr budeme hlasovať o tom ústnom návrhu za, proti, zdržal sa, schválený. Teraz budeme hlasovať o prvej časti, o hlasovanie po častiach za, proti, zdržal sa, schválený. Druhá časť za, proti. <clears throat> Potrebujeme skontrolovať druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 30, <clears throat> hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti. Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. 30. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržal. Schválené. Tretia časť za. <clears throat> Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Štvrtá časť za. Proti Zdržalo sa e, zamietnuté. 31 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržal sa schválené. Ústny podmienci návrh 11 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Znovu ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tej zisťovacej misii a prispeli k tejto správe. Ďakujem pekne. Dear colleagues, can I kindly ask those of you that will not participate? kolegovia, eh, chcem eh, milo požiadať tých, ktorí eh, neostanete na ďalšom zasadnutí, aby ste potichu odišli a tí, ktorí tu ostávate, tak prosím sa utište, aby sme dali rešpekt tým prítomným petičníkom. znamená, že teraz pristúpime ku dnešnému programu rokovania. Rada by som uvítala Rubio Harald Kleson zo Švédska, štátnu príslušničku. A som presvedčená o tom, že je predkladateľ petície prítomný, respektíve predkladateľka a je, že je pripravená ako budeme postupovať. Dám priestor na 5 minút predkladateľke petície a potom dáme priestor komisii a potom poslancom. Taký je postup. A keďže máme na programe dnes e, dosť mnoho, tak musíme dodržiavať čas. Prosím, máte 5 minút. Ďakujem. Okay. No, um, Pani predsedajúca, vážené poslanky a poslanci výboru pre petície, srdečne vás zdravím. V mene Nordického výboru pre ľudské práva a v mene právnikov z no- severských krajín predkladáme petíciu číslo 2334 2014 a chceme poďakovať výboru za možnosť prihovoriť sa vám. Zistili sme, že uznesenie Brusel 2 sa tu dá uplatniť v tomto prípade a zaslali sme 4. apríla aj dokument výboru pre petície a toto vlastne to potvrdzuje. Európsky súdny dvor vo svojom e, rozhodnutí od roku 2006 e, potvrdzuje, že Brusel 2 sa dá uplatniť v takýchto prípadoch. Švedská vláda taktiež uznáva toto hodnotenie že naozaj toto rozhodnutie súdu platí. Niekedy, e, e, e, teda v severských krajinách, aj vo Švedsku konkrétne, sa venuje pozornosť otázke starostlivosti o deti a 7200 detí sa nachádzalo v roku 2010 v náhradných zariadeniach. Okolo 2000 detí, ktoré boli e, v roku 2014. Teda za 4 roky, tak toto poviem, no, narastol e, počet týchto detí asi o 40 Každý rok nám sa mm, vytvárajú takéto ďalšie priestory, kde sú deti umiestňované v tom, čo nazývame priemysel starostlivosti o deti, namiesto toho, že by sa deti umiestňovali v rodinách. A v podstate e, sa poskytujú potom e, prostriedky pre tých náhradných rodičov. Je z toho žiaľ, dá sa to vnímať ako biznis. Často e, e to vidíme aj, ako by to boli nejaké akciovky medzinárodné alebo nadnárodné. Tak to funguje. Sociálne služby by mali skúmať taktiež, kto sú tí príbuzní daných detí, ale často tam dochádza k diskriminácii. A podľa článku 8 Európskeho dohovoru je tu nárok na ochranu dieťaťa. Cenzúra obsahu e, teda cenzúra poukazuje na to, že teda tie kontakty e, detí s rodičmi sú dosť obmedzované a dochádza k narušovaniu rodinného života. Obvykle súd rozhodne tak, že nariadi sociálnym pracovníkom určitý, určitý postup a Niekedy e, zo strany sociálnych pracovníkov sa neuplatňujú tie e, zákony, ktoré platia vo vzťahu k náhradným rodičom a deťom. Napríklad e, sú tam otázky opätovného spojenia detí s vlastnými rodičmi. A snaha, pokiaľ by bola taká, že chcú zostať rodiny, prirodzené rodiny, spolu, tak neraz dochádza k ich diskriminácii alebo aj penalizácii. A v petícii sa hovorí aj o prípade, keď v roku 2009 e, bolo dieťa vysadené z lietadla, pričom e, rodičia leteli do Indie. Ďalší prípad bol 2012. V 2005 došlo k umrtiu dieťaťa a nikto to nevyšetroval. Uvedome si, že sú to občania EÚ, ktorí boli odobraté deti. A 14-ročné dievčatá v roku, začiatkom roku 2015 spáchali samovraždu, pretože im bolo odopreté, bola odopretá možnosť stretnúť sa s rodičmi. Čiže vykonali sme e, misiu informatívnu a zistenie skutočnosti vo Švedsku a Fínsku a, a Dánsku a chceme vidieť zmeny. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dávam priestor pre zastav pani Milgard, predstaviteľke Európskej komisie. Prajem dobré ráno. Medzinárodné záväzky severských krajín, pokiaľ ide o práva dieťaťa sú monitorované kolegami z OSN. Keď si pozrieme webovú stránku eh, výboru OSN pre práva dieťaťa, tak eh, Švedsko bolo monitorované pravidelným procesom len nedávno a ukázalo sa, že tu viacero aspektov, ktoré boli aj publikované a bolo na ne poukázané, v roku 2000 15, e, a to vidíme teda, to sú čerstvé informácie, ktoré boli publikované. Je tu správa o Švedsku a hovorí sa o tom, že OSN tu publikuje celý zoznam tzv. otvorených otázok, čiže tých, ktoré sú problematické a Švedsko sa k ním vyjadrí, alebo vyjadruje. A je tu viacero takýchto petícií a tieto informácie sa týkajú aj Fínska, Norska, Dánska, pretože všetky spadajú pod E, tento výbor OSN, samozrejme tieto hodnotenia. Takže ako funguje švedský systém, respektíve aké má OSN problémy so Švedskom. Môžeme citovať z odseku 8 e, toho zoznamu OSN, je to aj na webovej stránke OSN, ako som povedal sem požaduje Švedsko, aby poskytlo informácie o systéme, ktorý platí pre ochranu dieťaťa, aby sa zabezpe- za- zabezpečila ochrana detí pred zneužívaním a násilím v dome eh, v domácnosti. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že všetky prípady budú včas ohlásené a že bude mm, patričný E, mechanizmus na ohlasovanie takýchto prípadov, že teda existuje. Keď ide aj o zneužívanie alebo zanedbávanie detí. A okrem väčšinou teda sú to tí rodičia, tí, alebo tie osoby, ktoré e, negatívne vplyvajú na e, deti. Na to treba poukazovať. A treba e, poukazovať na to, teda, ako sa deti e, dostávajú do situácie, ktoré sa stávajú obeťami násilia. Švedsko má poskytnúť ďalšie informácie o tom, ako násil, sa zabraňuje násiliu v domácnosti a ako sa nahlasujú prípady zanedbávania detí alebo ich e, zneužívania. Správa ale nehovorí o tom, že sú tu určité ehm, oznámenia, a tu budem citovať zo zhrnutia. Teda nehovorí sa tu o tom, že by e, súdy nevykonávali svoje povinnosti, nehovorí sa o tom, že deti sú násilne e, odoberaté rodičom a nehovorí sa o tom, e, že sa neaplikuje náležite ani tento Európsky dohovor o právach dieťaťa, ani e, sa nehovorí o charte súkromného rodinného života. Predpokladáme teda, že keby toto mal byť vážny problém vo Švedsku v ohľade tejto témy, tak by sa to asi naozaj vyskytlo v tejto správe OSN a nie je tomu tak. Takže pokiaľ ide o fungovanie systému starostlivosti dieťaťa v severských krajinách, tak sme našli zaujímavú prezentáciu jedného profesora, profesorky Taria Pözen z, fakulty, z príslušnej univerzity v Tampere o Fínsku, môžete si to nájsť na Google. A e, tam sa dozviete, ako funguje tento systém o starost, starostlivosti, sociálnej starostlivosti dieťaťa o dieťa v severských krajinách. A myslím, že toto je veľmi zaujímavá informácia, že prvé dieťa, ktoré e, bolo, e, o ktoré bolo postarané týmto spôsobom sociálnej starostlivosti, tak to bolo v Norsku. Čiže severné, severské krajiny boli pioniermi v takejto sociálnej starostlivosti o dieťa. Takže pozrime sa na to, ako krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, ako tam majú, ako to funguje tam. E, teraz napríklad treba austrálska vláda tiež vydala štúdiu a ako vzor uvádzala Švédsko, že tam je tá správna prax. Čiže štúdie porovnávajú, ako fungujú starost, systémy sociálnej starostlivosti o dieťa. Kanada sa porovnáva s Belgickom napríklad. E, tiež sa opierajú o to, že Švédsko je veľmi dobrý vzor a Austrálska správa hovorí o tom, že Švédsko a ďalšie severské krajiny majú systém, ktorý je orientovaný na e, sociálnu ochranu a blahobyt dieťaťa. A e, vieme, že aj Austrália, Kanada a Veľká Británia majú podobnú formuláciu. Oficiálne stanovisko komisie, ktoré už bolo už odkomunikované a oficiálne odpovedi na túto petíciu a chcel by som opäť vysvetliť, že keď ide o fungovanie systému sociálnej starostlivosti v EÚ, toto je otázka, ktorú reguluje vnútroštátne zákony, nie zákony EÚ. Ako ste už boli informovaní, aj revízia eh, nariadenia Brusel 2 eh, spadá eh, do sféry výkonu rozhodnutí súdu. Takže neznamená to, že komisia tomu nevenuje pozornosť. E, samozrejme, že máme aj veľmi presne zacielené financovanie, aby sme uplatnili základné práva aj v rámci programu občianstva. Čiže priority sú jasne stanovené a ide o to, aby sa dodržiavali medzinárodné normy. Takže odkazujeme tu na normy, tak, ktoré uplatňuje Medzinárodný dohovor OSN o právach dieťaťa ale samozrejme aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a tak ďalej. Ako viete, na poslednom fóre Európy, teda Európskom fóre o práve dieťaťa, sa hovorilo aj o ko- kooperácii a o integrácii systému sociálnej starostlivosti o dieťa a prišlo e, sa s desiatimi bodmi nejakého systému, ktoré sa majú uplatňovať. Cieľom je spolupráca medzi všetkými e, aktérmi, ktorí by mali pracovať v záujme blahobytu dieťaťa. Komisia veľmi víta, že výbor pre petície e, sa venuje práve tomuto aspektu. Aj e, napríklad to skúmala, skúmal tento výbor Británie počas tej nedávnej návštevy na zistenie skutočností. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, veľmi rada ich zodpoviem. Zatiaľ je to z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto osviežujúce vysvetlenie a podanie skutočnosti. Nie je to vždy tak, že tak jasne predstaviteľ komisie pomenuje veci. Ocenujeme to, že aj takto ste konali teraz ráno. A teraz dávam priestor kolegom, ktorí sa chcú zapojiť do tejto debaty. Margaret? Takže, samozrejme, páči sa mi, že moja krajina sa pokladá za model, teda v mnohých krajinách to tak vnímajú, ale možno to je aj naozaj pravda, ale ide aj o to, ako sa o deti starajú, starajú v krajine. Ale v 70. rokoch tam eh, bojovali aj dosť hrozné podmienky a Teraz sa Dánsko aj ospravedlňuje tým deťom, ktoré tam e, boli zneužívané alebo v, proste v zlých podmienkach. Máme tu aj prípady, kde e, sa hovorilo o tom, ako sa zaobchádzalo e, s ľuďmi. No, boli príklady aj dobré, aj zlé, či už vo Švedsku alebo v iných škandinávskych krajinách keď ide o uplatňovanie dohovoru o práva dieťaťa do e, zapracovanie tohoto dohovoru do vnútroštátnej legislatívy, tak nie všade sa to náležite deje. A problém je aj v tom, aké sú tu e, okolnosti. Niekedy dochádza k vážnym konfliktom. A vieme, že si musíme dávať pozor, kto, keď chceme povedať, e, kto má pravdu a kto konal dobre a kto konal zle. Spôsob, ako to popisuje komisia, že všetko je u nás v našich krajinách v poriadku, tak to asi ťažko môžem akceptovať. Nemyslím si, že sme už našli nejaké všeobecné riešenie tejto témy. Keď ide o rigidnú legislatívu, ktorá stanovuje práva e, rodičov a vôbec starostlivosti, aspekty starostlivosti o dieťa. Aspoň teda hovorím o podmienkach Dánska. A vieme uvieť bohužiaľ aj dosť negatívnych príkladov. Myslím, že teda bude dosť ťažké povedať, kto má pravdu alebo kto koná správne a kto nesprávne v týchto prípadoch. Teda Mhm. aj keď ide o moju krajinu, nie všetko môžem akceptovať. Ďakujem. Momentík, hovorí pani predsedajúca. Budeme pokračovať vyjadreniami kolegom. Kolegov, pani Martin, alebo pán Martin, pardon. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja nemám uh, konečné stanovisko počúvam, a teda predkladateľov e, petície aj komisiu. Na jednej strane tu máme teda e, predkladateľov, ktorí hovoria o problémov. Mám pocit, že tieto problémy sú také vymyslené zároveň. Počúvame to, čo hovorí komisia. Žiaľ, vždy sú to dramatické prípady. A nie je to nič nové. Hlasovali sme o jednej správe o štúdii z novembra minulého roku vo Veľkej Británii a určite pôjdeme aj na Slovensko. A, a kto je ďalší? Pretože e, práva e, dieťaťa, práva rodičov, toto sú problémy, ktoré sa týkajú všetkých európskych krajín. Čiže otázka, ktorú si kladieme a aj ja je taká globálna štúdia, ktorá by sa mala urobiť. Ja nepoznám práva, dánske právo alebo švédske zákony. Nevidím, ako my by sme mohli zasiahnuť jedine tým, že by sme povedali, že musíme byť pozorní a počúvať predkladateľov petície na to, potrebujeme analýzu a Európsky parlament sa snaží vidieť, ako by sme mohli globálne posúdiť všetky krajiny inak inak proste pôjdeme do každej krajiny bez toho, že by sme mali taký celkový obraz. Ďakujem pekne. Roberta. Grazie Cecilia, nena mal kolegi. Ďakujem Cecilia a chcem sa pripojiť ku kolegom, ktorí hovoria, že toto sú ozaj citlivé prípady. Týka sa to mnohých rodín a má to aj dopad na jadro našej spoločnosti. Prečítala som si petíciu a Seznámila som sa s tým, čo ho- hovorí predkladateľka petície a musíme naozaj zanalizovať alebo rozanalizovať, ktoré tieto prvky sú nadnárodné, pokiaľ ide o kompetencie tohto výboru a čo s tým môže vlastne EU urobiť v tomto kontexte. Keď sa pozrieme na Brusel 2a, áno, počuli sme vyjadrenie komisie, ktoré sa týka aj jurisdikcie z hľadiska a výkonu rozhodnutí súdu z inej krajiny EÚ. A nemyslím si, že tieto petície že by neboli dosť relevantné, keď e, dôjde k porušeniu tohto nariadenia. A otázka je, do akej miery v Dánsku platí napríklad tento predpis. Myslím si, že veľmi ani nie, neviem, do akej miery platí v Norsku, ak vôbec. Takže nadviažem na to, čo povedal pán Martin. Navrhuje, že by sme mohli uskutočniť e, myslím na zistenie skutočnosti. Napríklad e, aspekt práv detí treba skúmať. Aj o tom treba diskutovať aby sme zistili, ako sa to, čo dá, ako sa to dá čo najlepšie uplatňovať a ako si člány, štáty plnia svoje povinnosti a kompetencie. Pani Petera má slovo. Súhlasím s Robertou, samozrejme, a zároveň. Okrem toho, petičník e, nedokázal, že e, táto vec má súvis s plnením e, práva EÚ nariadenie Brusel 2a nemôže e, byť e, použitý e, voči Dánsku, ktorá si tam vyjednala tzv. opt-out, ani voči Norsku, ktoré nie je členom EÚ. Okrem toho Brusel 2 a môže byť uplatnená voči Švedsku a Fínsku, ale Eh, ustanovenia um, naredenia Brusel 2 sa uh, týkajú uh, len otázky uznávania uh, výkonu a uh, okrem toho je to veľmi všeobecne sformulovaná petícia a chýba tu uh, ten cezhraničný prvok. A ja chcem uh, podať návrh, že uh, túto petíciu treba uzatvoriť. Thank you, Mrs. Levy. Ďakujem, pani Levy. Áno, ďakujem za slovo. Musím povedať, že súhlasím s tým, čo povedali viacerí predrečníci. Ale chcem sa s vami podeliť o jednu myšlienku. Myslím, že výbor pety vždy dostáva dosť značný počet petícií, ktoré sa týkajú blahobytu dieťaťa. A to je dosť e, vážna vec. Takže musíme sa zamyslieť na to, ako riešiť, ako zasiahnuť. Myslím, že to je veľmi smutná a dramatická situácia, čo mňa obhutalo práve v prezentácii predkladateľky petície, je, že hovorila o tých podnikoch, o tom biznise, ktorý v danej sfére funguje a to je ozaj nesmierne znepokojujúce. Preto si kladiem otázku, kam sa veci dostali, ako sa to mohlo vyvinúť až sem, do takejto situácie. A ťažko hľadať odpovede jednoznačné. Komisia má svoju verziu, robí si svoju prácu, ale vidíme, aké náročné je nájsť nejakého spoločného menovateľa. Keď vnútroštátna legislatíva jednotlivých krajín sa dosť značne líši navzájom a v Európe sa snažíme E, dospieť k nejakému jednotnému ohľadu nad tým, ako to má fungovať. Je to náročné, e, ako teda budeme napredovať v tejto petícii. Našou úlohou teraz bolo, respektíve našu úlohu prevzali, prevzala pracovná skupina pre ochranu detí a myslím, že práve tam sa na takéto prípady v budúcnosti budeme môcť zamerať. No, ale o čo som sa chcel s vami podeliť? Namiesto toho, že by sme sa spolehli na nejakú štúdiu, ktorá by mohla trvať dlho, by sme mohli zorganizovať nejakú, nejaké stretnutie, nejakú udalosť, eh, kde by sa stretli aj predstavitelia národných parlamentov a členské štáty by boli viac zaangažované. Toto je ten návrh, ktorý by som chcela predniesť potom na budúcom zasadnutí pracovnej skupiny. Tam by sme to mohli prebrať a mohli by sme sa rozhodnúť, ako napredovať v tejto veľmi citlivé otázke. Ďakujeme, Leonora. Nemáme ďalších prihlásených do diskusie momentálne. Takže dávam priestor opäť eh, predkladateľke petície. Máte dve minúty. Nech sa páči. Volám sa Elizabeth Šejfa. Pracujem s pani Ruby Herod Klasan a pracujem tam ako právnička 5 rokov už. E, vlastne sa snažíme povedať to, že od roku 1930 máme tzv. sociálne inžinierstvo zavedené v Švédsku. E, to služba, ktorá pomáha rodinám. Je to taký trostkistický pohľad na rodinu. Znamená to teda, že deti nie sú vnímané ako súčasť rodiny, ale súčasť spoločnosti a preto práva dieťaťa nie sú naviazané na rodičov a rodinný domov, ale na spoločnosť ako takú. Čiže máme sociálnu spoločnosť, e, sociálne orientovanú už dlho, teda už v e, roku 1930 je tu tá tradícia u nás. Máme veľmi silné, ani nie katolické, ani protestantské názory na rodinu. A preto e, si obvykne stačia dvaja policajti a dvaja sociálni e, zamest- pracovníci. Jednoducho z rodiny to dieťa vezmu. A máme aj oficiálne dokumenty, ktoré poukazujú na to, že dokonca aj E, predslušníci Národnej gardy prišli a zobrali dieťa mojej klientky. Dieťa malo 5,5 mesiaca a žiadala pomoc od nejak... Ale proste to dieťa zobrali. Toto je normálna situácia vo Švedsku. Keď mladé, die... mladá žena príde a požiada o pomoc, tak obvykle to spad... dopadne tak, že dieťa je vezmu treba keď má nejakého násilníka doma. A čiže u nás je 250 krát viac pravdepodobné, že e, dieťa odoberú e, matke, ktorá žije sama, bez partnera. Než v prípadoch, keď sú v rodine s dieťaťom obaja rodičia alebo partnery. A toto je práve vec, ktorá zasahuje aj migrantov, ktorí k nám prichádzajú do Švedska a majú deti. Keď hovoríme o tom priemysle s deťmi, naozaj všetko e, potom, keď sa vezme dieťa z rodiny, tak vlastne sa odberie z tej rodiny to najdôležitejšie. odber sa možnosť, aby sa matka starala o svoje dieťa a tak ďalej. A peniaze vo veľkej miere až 40 tisíc nezdanených e, korún švedských ide na takéto dieťa. A to je tiež veľký problém. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúčka, predsednička. Teraz eh, sa musíme vysloviť k záveru. A na základe toho, čo povedala komisia, musíme zdôrazniť, že toto je čiste vnútroštátny kontext a nie je tu náväznosť na právne predpisy EÚ. Ale, ale musíme taktiež vziať vážne do úvahy nariadenie Brusel 2a a aspekt jurisdikcie a e, uznanie výkonu súdnych rozhodnutí a neexistuje, neexistuje to cezhraničný prvok, takže tieto prípady nie sú regulované zákonmi alebo právom Európskej únie. Dánsko je v tomto e, výnimka, pretože uplatnili opt-out a Norsko nie je toho súčasťou ako už to bolo povedané, týka sa to Fínska a Švédska. A táto otázka ale nemôže byť ďalej skúmaná Európskou komisiou, keďže táto otázka spadá mimo kompetencií Európskej komisie. Čo ale môžeme urobiť my ako výbor pre petície, je, je že to mm, e, posunieme túto tému e, výboru, ktorý predseda pani Evi a tam na pracovnej skupine, myslím, veľmi kreatívne sa bude dať pristúpiť k riešeniu tejto petície, ktorá možno by poskytla nejaké ďalšie nové prvky, aby sa to mohlo zohľadniť, teda pred tou revíziou, ktorá nastane v súvislosti s nariadením Brusel 2a. Môj návrh by teda bol taký, že poďakujeme predkladateľke petície za to, že sem vycestovala a predložila petíciu, ktorú predložíme my zase do pracovnej skupiny a samozrejme petícia ostáva otvorená. Je to záver, ktorý kolegovia dokážu akceptovať? V tom prípade vám ďakujem pekne a taktiež ďakujem ešte raz za to, že ste cestovali až sem zo Švedska. Viem, že to bolo pre vás náročné. A teraz ideme ďalej k ďalšiemu bodu a to je petícia 2453 a Týka sa to holandskej štátnej príslušničky, ktorej odobrali deti švedské úrady. Švedský úrad pre starostlivosť o deti a ich ochranu. Aha, predkladateľka petície nedošla. Takže dávame slovo rovno komisii. On this case. The floor is yours. Um, I was told that the petition... Povedali mi, e, že ešte tú petíciu neoznámili komisii. Dobre, tak v tom prípade sa chcem opýtať, či niekto z kolegov chce slovo k tejto petícii. I can... Ak treba, tak môžem sa stručne vyjadriť, lebo som to čítala. Prelimin... Tak nech sa páči, dajte nám vaše predbežné pripomienky. Port. Ja som čítal policajný záznam, ktorý uvádza, že deti našli uh, zamknuté v ich izbách s veľkým nosom moča a zápachom a mm, petičníčka e, oznamenala, že švédsky e, sudca e, nemal pôsobnosť rozhodovať o tom, lebo tie deti nemali obvyklý pobyt vo Švedsku. Bolo tu súdne konanie, ale neoznámili nám výsledok a rozsudok, takže ja som ho nemohla preskúmať, pretože nám ho neoznámili, ale Takže to mi e, neumožňuje zhodnotiť, e, či Berešník e, znesol námetku na to, že švedský sudca nebol, nemal pôsobnosť v tomto prípade, pretože dieťa nemalo obvyklý pobyt vo Švedsku, tak potom to nemohla urobiť po vydaní toho rozsudku. Ďakujem pekne. Ako ste už uviedli, vy ste nedostali Eh, no, dokumentáciu k tomuto prípadu, tak prečo to máme dnes na programe? Možno povedať, že je to veľmi jednoduché vysvetlenie. Jeden z členov výborov požiadal, aby to eh, bolo dnes na programe, čo je podľa mňa úplne hlúpe, pretože nemáme úplnú dokumentáciu, ktorú by sme prednesli komisii. Takže petičníčka tu nie je, nemáme žiadne doklady, ktoré eh, by boli odozdané Európskej komisii. Otváram slovo kolegom, aby prednesli svoje návrhy a že ako postupovať k tejto petícii. Pani Pitera? Konečne eh, musíme musíme eh, mať úplnú dokumentáciu, pretože tá policajná správa, o ktorej v podrobnostiach nebudeme hovoriť, je dosť zaražajúca a musím povedať, že ak to, e, všetko sa zhoduje s faktami, so skutočnosťou, tak policia e, vôbec nemala iné východisko, takže počkajme na zvyšok dokumentov a potom sa rozhodneme, čo urobiť. Well, I think we should do the following. I think we should... Ja myslím, že by sme to mali urobiť takto. Mali by sme uzavrieť túto petíciu, pretože E, policajná správa je e, taká e, zastrašujúca, zhrozujúca, že máme tak veľa prípadov vo veci blaha detí v našej pracovnej skupine a myslím si, že toto neprináša žiadnu prednú hodnotu do našej skupiny pre blaho detí, takže navrhujem, aby sme to uzavreli. Môžem to tak urobiť? Podporujete ma kolegovia v tom? Áno. Dobre, dobre. Ja súhlasím s tým, že by sme to nechali otvorené a poslali, ale ja sa obávam, e, že e, to e, nespadá pod kompetenciu EU, pretože dohovor o právach detí aj dokonca vrátane Norska ja myslím, že vy stále hovoríte o predchádzajúcom a my sme teraz prešli na ďalší. Ja e, chcem uzavrieť e, túto petíciu a ja som to pochopila, že ma podporujú kolegovia, aby sme uzavreli túto petíciu. Vidím, že mi signalizuje e PP, FTD a ECR. Aj socialisti súhlas. Takže uzatvárame túto petíciu a ideme na ďalšiu a to je 1.40 od Hans Jespersen v Dánsku o právach detí v Dánsku a Švedsku opäť. A petičník nie je prítomný. Petícia nebola pridelená Európskej komisii z rovnakého dôvodu ako predchádzajúci prípad, ale bola daná na program na požiadavku jedného kolegu z tohoto výboru a preto je tu. A e, ľutujem, že musím to povedať, e, ale je to na programe a hovorí o tom prípade vo veľmi všeobecnej úrovni. Nikdy e, nebola odoslaná komisii a mm, je tu ďalšia informácia, e, ktorá môže to celé zmiasť. Je to metúce, preto je ťažko to rozhodnúť racionálne ale e, jeden kolega požiadal, aby to bolo na programe, tak otváram slovo kolegom. A ja vás žiadam, aby ste e, mi poradili, ako uzavrieť e, túto petíciu. Dobre, Roberta, máte slovo? Give. Neviem, že koľko z toho môžem poradiť, no súhlasím že um, tu máme veľmi obmedzený prístor a um, obmedzené podklady a um, nie som si istá, či uh, nám to, nás to opravňuje Audunia, aby sme to uzavreli, alebo aby sme to nechali dlhšie otvorené, aby sme získali viac informácií. Ide o to, že o, o koľko viac informácií by sme dokázali získať. Uh, no, Pokúsme sa ešte získať si um, podrobnosti, ktoré potrebujeme, aby sme robili um, erodované rozhodnutie a nielen rozhodnúť, že nemáme dosť uh, informácií, aby sme to a uzavrieť to. Ja súhlasím, že nemáme dosť informácií o tom a um, Uh, myslím, že bolo veľmi nespravodlivé, keď sme to uzavreli len preto, že nemáme dosť informácií, takže mali by sme žiadať viac informácií a potom mať informovanejšie rozhodnutie o tom, či to uzavrieť a to by bolo spravodlivejšie pre uh, podávateľa. Eleonora. Takže čo urobíme, Eleonora? Yeah, me too, I... A ja súhlasím so stanoviskom kolegov. Nemáme dosť prvkov na to, aby sme to zavreli. Mohli by sme to poslať eh, do pracovnej skupiny pre um, blaho detí na uh, ďalšie prehodnotenie. Áno, a to som chcela navrhnúť, že to necháme otvorené, postupíme to v pracovnej skupine a požiadame o viac informácií, dobre? Ideme na ďalšiu, 971, to je nemecká, mene Animus Angels, eh, čo eh, podporuje eh, veľa signatárov a týka sa to prepravy živých zvierat v EÚ Navrhovateľka je prítomná a dávam slovo Kriste Planke, petičničke na 5 minút. Madam Chair, members of the... Pani predsednička, členovia petičného výboru, pred dvoma týždňami nemecký kamion, e, ktorý bol e, naložený e, mladými kravmi v, z Libanonu, bol podrobený kontrole talianskými orgánmi a títo E, tieto orgány e, videli e, nadrozmerne naložený tento kamión, nebola tam voda, dve kravy poradili a neboli tam žiadne mŕtve. 10 dní predtým bol požiar v kamióne v Taliansku a 10 zvierat zomrel. Toto sa deje každý deň v Európe a narodenie nemôže a e, nepredchádza e, takémuto e, utrpeniu. A to je jediný na pripomienka, čo k tomu komisia dáva, je, že pri lepšom naplnení všetko bude v poriadku, ale tie veci sa nenaplnia len preto, že sa neustále opakujú 10 rokov. Ja som vám poskytla dokument o nedostatočnom naplnení v 240 stranách my bez pochyby dokazujeme, že pri terajších predpisoch nie je možné chrániť zvieratá počas prepravy. Tento dokument je e, výsledkom 20 e, rokov skúseností na cestách Európy. Určite je to najlepšia dokumentácia, ktorá sa týka e, prepravy zvierat, ktorá je teraz k dispozícii a ja e, nebudem e, pripomínať, e, opakovať tie smutné skutočnosti. Miesto toho využijem príležitosť a poviem pár slov o ľuďoch, aj keď ja riešim pohodu zvierat. Napokon policajti ako ľudia, ktorí musia plniť úplne nenaplniteľné naradenie. 20 rokov e, organizácia Animals Angels e, pracuje ruka v ruke s policiou a, e, prizvajú ich k kamionom s umieracími zvieratami a s preťaženými a šofermi kamionov e, a e, vieme, ako e, to vyzerá, keď nás prizvu do treskúcej zimy na polskú hranicu, alebo aké sú podmienky v Horúčove na španielskej dielnici. My vieme, ako pracuje policia a myslíme si, že komisia koná veľmi nespravodlivo, keď presúva svoju vlastnú zodpovednosť na zaručenie ochrany zvierat pri doprave policajným orgánom e, a príslušníkom policajného zboru, ktorí ani nemajú prostriedky na to, aby e, skontrolovali e, požiadavky na pohodu zvierat, e, menovite obmedzený čas prepravy a e, pokuty a postihy. Takže myslíte na e, plnenie plnenie nie je abstraktný problém, ale je to o ľuďoch a ich obmedzených možnostiach. Nemôžeme žiadať od nich nemožné, hlavne nie v čase terorizmu a migrácie. pre trpiace zvieratá a mm, pre celkovú prácu mm, policie vás žiadam, aby ste zachovali túto petíciu otvorenú a požiadali komisiu, aby e, prišiel s niečím lepším a nielen stále opakovala e, lepšie presadzovanie predpisov. V 89. E, komisia e, sa zapísala do histórie, keď sa e, riešil na podnet e, signatárov uznanie zvierat e, ako citlových bytostí a dnes môžete urobiť dôležitý krok pre zabezpečenie ozajstnej pohody zvierat pri preprave. Moju petíciu podporil viac ako milión spolusignatárov a väčšina v Európskom parlamente federálni e, veterinári v Európe a e, v členských štáty štáty e, Holandsko, Nemecko, Francúzsko vyžadujú obmedzenie doby prepravy a to určite musí niečo znamenať demokracii a ja vás opäť prosím, aby ste zachovali tú petíciu otvorenú. Vec prepravy zvierat je veľmi dôležitá pre milióny občanov a Naša jediná nádej je teraz e, u vás, pani predsednička. A ďakujem za e, vašu pozornosť. For your presentation. Ďakujem za vašu prezentáciu a za vašu prítomnosť a za to, e, že sa staráte. A dávam slovo hneď komisii. Pani Denis Simony, máte slovo. Pán Denis Simony. Ďakujem, pani predsedníčka. Žiaľ, Musím zopakovať to, čo už bolo povedané v predošlej um, odpovedi, pretože toto je podobná petícia, čiže my nemôžeme vyrábať novú legislatívu, je to otázka, ktorá sa týka uplatňovania tohto textu. Čo môžem povedať na doplnenie? keďže už od roku 2012 eh, niektoré veci sme, na niektorých veciach sme pracovali. Ja chcem pripomenúť, že implementácia textov je predovšetkým otázka, ktorá spadá pod kompetenciu členského štátu. Komisia samotná sa snaží eh, stimulovať členské eh, štáty, aby pracovali v tomto zmysle a od kompetencií, ktoré máme od roku 2011, o prepra- ktoré sa týkajú prepravy zvierat, sme iniciovali sériu krokov. A pripomínali sme členským štátom, aby sme im pri, eh, ich úlohu v rámci špecifických výborov pracujúcich eh, v zmysle blaha zvierat. Komisia organizuje stretnutia s národnými kontaktnými bodmi, to sú vlastne výbory expertov členských krajín na diskusiu špecifických, o špecifických otázkach týkajúcich sa tohto nariadenia. Máme veľa informácií zo strany členských krajín. E, sú tu aj niektoré zmeny, ktoré sme e, schválili preto, aby sme zlepšili situáciu v oblasti inšpekcií Chcel by som ešte na záver povedať to, že ďakujem Európskom parlamentu. Bol tu pilotný projekt e, v objeme 1 milióna eur, myslím, že je to rozpočet na rok 2015, a nadväzne komisia zahájila tento pilotný projekt, ktorý momentálne je implementovaný a chceme vytvoriť dobré postupy v oblasti prepravy zvierat. Úplne súhlasím s predkladateľkou petície. Tieto otázky uplatňovania sú predovšetkým ľudskými, osobnostnými, osobnými otázkami a zákony, ktoré sa týkajú času prepravy, ehm, žiaľ nemôžu skrátiť čas prepravy. Bolo by to úžasné, ale žiaľ nejde to. A nie je to jediný problém sú tu aj e, otázky, ktoré sa týkajú primeranej teploty pri e, preprave a tak ďalej. Predovšetkým ale ide o informovanie ľudí a implementáciu pravidiel priamo v teréne. Trvá to a vyžaduje si to určitý čas. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now the floor is open for colleagues. Ďakujem pekne. Teraz e, otvárame slovo. Kolegovia majú slovo. Marlene, nech sa páči. Um, I... Ďakujem. Ja to musím vyhlásiť, e, e, môj záujem a e, ja konám aj ako podpredsednička skupiny pre Blazvierat zvierat a keď si pozriete tie filmy, ktoré sa niekedy ukazujú na našich schôdzach o tom, ako sa pripravujú zvieratá a mučenie a utrpenie, ktoré zažívajú tieto zvieratá, tak myslím, že my všetci musíme zabezpečiť, že um, to plnenie predpisov e, nebude len e, prázdne heslo, pretože teraz je to len prázdne heslo a pokiaľ e, nezabezpečíme, že sa bude to plnenie vymáhať, tak to bude um, len len prázdne reči. Tu nám je dôležité slovo citlivé zvieraté. Tieto bytosti cítia a trpia a je to len otázka právnych e, oznámení. Nikam sa nedostaneme. E, tu neriešime krabice uhlia alebo dreva a neriešime výrobky, ktoré sú potrebné, ktoré sú mŕtve. Hovoríme o e, citlivých bytostiach a na to treba pamätať a preto myslím, že túto petíciu netreba zavrieť a komisia by mala ísť ďalej a nie len, ak, nie len prijímať legislatívu. Eleonora. Ďakujem, Eleonora. Sì, grazie. Anche io eh, mm, dico immediatamente... Ďakujem. Aj ja by som chcela hneď povedať, že tá petícia by mala ostať otvorená a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Napriek tomu, že v článku 13 zmluvy definujeme zvieratá ako citlivé bytosti. Toto nie je v skutočnosti zohľadené v realite a v tej legislatíve, ktorá sa uplatňuje. Oni sa s nimi zaobchádza ako s tovarom a nie ako s citlivými bytostiami. E, my, my sme sa odvolali na pravidlá pre prepravu živých zvierat a povedali, že videli sme obrovský nárast počtu hodín, eh, počas ktorých sa zvieratá prepravujú. A komisia nám povedala, že zriadila mechanizmus eh, pre zber údajov a dúfam, že to bude účinné. Zatiaľ je veľa nedostatkov. Musíme si to premyslieť a musíme vystupovať silne za 8-hodinový limit. Teraz e, nie je limit zavedený a to spôsobuje e, veľké škody zvieratám. Je jasné, že otázka monitorovania kontrol spadá na ľudí a ľudia v členských štátoch, ktorí sú zodpovední za to, a vyžaduje to zdroje. Treba tu eh, klásť na to väčšiu pozornosť, ale my navrhujeme, aby eh, sa táto petícia zachovala otvorená a aby e, sme ju poslali do výboru pre životné prostredie a zistili, či môžeme obmedziť čas prepravy živých zvierat. Ďakujem, Peter. Ďakujem a hneď k tomu nadviažem to ste asi e, naše aj vo veci prvého návrhu, že to e, musíme postupiť e, e, na odborné výbory a k výbor pre poľnohospodárstvo chcem povedať, že už sme tam viedli rozpravu, ale z môjho hľadiska tam nebol optimálny výsledok. Ja by som bol rád, aby sa to odmietlo. E, tu hovoríme o užitkových zvieratách, e, ale e, je v poriadku, keď je to pre um, zvieratá na plemené zvieratá, ale tie majú väčšiu hodnotu, tak o tie sa starajú a teraz je problém pre jatočné zvieratá, sa týka obmedzenia času prepravy. Musíme otvoriť tú debatu. Je tu návrh ju obmedziť na 8 hodín a podľa mňa by to trvanie mohlo byť ešte kratšie, ale sú to aj kolegovia, eh, eh, ktorí to hovoria, že potom poľnospodár mm, nemá vôbec eh, šancu to zviera riadne pripraviť na bytunok. No, ak by sme tu dali časové obmedzenie, tak by to um, bol výstraha, ktorá by pripomínala na kontrolu chovateľom, že tí, čo ich nedokážu riadne včas pripraviť na bytu ich aj nemôžu chovať. Ďalej, čo sa týka obmedzenia um, času dopravy, do toho bol zahrnutý aj výbor pre dopravu. Podľa mňa to je nerovnováha. Myslím si, že my kontrolujeme dostatok e, nákladných aut, e, ale tí kontroly sa sústredili na iné veci. Je to e, zdržanie minimálnej mzdy a času dopravy, ale ja myslím, že kontrola e, dopravy z hľadiska pohody zvierat nehrá úlohu pri tých kontrolách, takže my e, potrebujeme viac kontroly, e, lepšie vyškolený personál, a keď sa už zastavujú kamiony, tak to treba skontrolovať. Pre nás je dôležité, čo sa deje za tým, za tým vodičom, ako sa zaobchádza so zvieratami. Tam je rozdiel, ako sa e, prepravujú e, živé zvieratá, e, nie ako nejaká elektronika, povedzme, nejaký tovar. E, takže treba to nechať prebrať e, výbor pre dopravu, ale aj e, výbor e, pre poľnohospodárstvo. Výbor pre dopravu musí preveriť, e, či e, viac kontrolovať, alebo či môžeme efektívne e, ošetriť tie veci, ktoré teraz sú zlé. Ďakujem, pán Ek. Ďakujem, pani predsednička. Európsky dohovor Rady k ochrane podhospodársky e, užívaných zvierat a článok 13 Lisabonskej dohody jasne e, upravujú, že ochrana zvierat v EÚ e, má e, vysokú hodnotu alebo mala by mať pretože ochrana zvierat je výdobytok civilizácie, ktorý e, tiež ukazuje na to, aká je morálna e, výška e, nášho spoločenstva hodnot. Ináč povedané, EU sa meria aj podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami a či um, má priekopničnú úlohu vo veci ochrany zvierat alebo nie. Minulý týždeň e, skupina e, pre pohodu a e, ochranu zvierat prebrala tému dopravy zvierat. Ja som podpredseda tejto skupiny a pri tejto debate sme zistili, že je to úplne nepriateľné. Veľká časť prepravy zvierat vo veľkej časti prípadov sú nedostatky a len samotné Opatrenia e, proti e, nesprávnemu zaobchádzaniu zvierat e, treba nevyhnutne určiť, ako napríklad obmedzenie prepravy, času prepravy. A preto treba nechať otvorenú tú petíciu a výbor pre poľnohospodárstvo sa musí zobrať touto témou a aj výbor pre dopravu. My to sme dlžní e, zvieratám aj Európskej únie ako spoločenstvo hnot, aj nám ako ľuďom, pretože e, zvieratá sú cítiace zvieratá, treba e, na, cítiace bytosti, treba na ne brať dohľad. A ešte jednu vec na záver, milión ľudí podpísal túto petíciu a mnoho miliónov ľudí v EU, mnoho občanov odmietajú mučiace prepravy zvierat. A ak by sme túto petíciu odmietli, tak potom ešte e, by sme spôsobili e, väčšiu kritiku k EU a e, väčšiu znechutenie z politiky a to by mm, hralo do karát extremistickým stranám a to nemôžeme dovoliť a z toho dôvodu vyzývam, aby sme nechali otvorenú tú petíciu, aby sme konečne konali. Thank you very much. And now... Uh, Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Hazekamp. Dank u wel, voorzitter. Ehm, dagelijks worden miljoenen die... Ďakujem pekne, pani predsednička. Každý deň milióny zvierat sú prepravované v Európe, ako keby už boli mŕtve. Tisíce kilometrov ďalej sú potom Eh, prenesené na bytunok len preto, že je to o niekoľko centov lacnejšie. Ale zvieratá nie sú mŕtve. Hovoríme tu o živých bytostiach, eh, ktoré majú vedomie a sú citlivé. je pozbudivé vidieť, že toľko ľudí sa znepokojuje touto situáciou. Milión Európanov podpísalo túto petíciu. Konštatujeme, že aj niektoré orgány sa znepokojujú ohľadom tejto situácie, napríklad Holandsko, Švédsko a Nemecko žiada, žiadajú e, revíziu smernice o preprave. Vidíme, že európsky poslanci sa znepokojujú Eh, touto otázkou. Máme tu písomné prehlásenie, pilotný projekt. Sú tu aj súdy, ktoré sa vyjadrili na túto adresu. Nejde len o dopravu v rámci EÚ, ale prepravu zvierat mimo EÚ. Komisia sa už nemôže skrývať, eh, povedala, že už sme rozhodli o starú petíciu, opakujeme to, čo už bolo povedané, ale nie je to proste možné každý deň. Zvieratá um, trpia, pretože prechádzajú veľmi horúcou klímou niekde v Turecku eh, alebo zimou, pretože sú prepravované na Islande. Eh, niekedy sú prepravované eh, loďami alebo sa tam narodia. Nie je možné takúto situáciu udržať a nie je možné povedať, že je pod kontrolou, čo sa deje na hraniciach. E, pozrime sa na prácu, ktorá sa realizuje. E, kolega to už povedal. <clears throat> Minulý týždeň v Štrasburgu sme videli sériu obrázkov v rámci tejto petície. Skutočne e, je to mm, už neudržateľné Nemôžeme zostať so založenými rukami. Čo, na čo čakáte? Doprava zvierat, živých zvierat, nemôže už takto pokračovať. Európska komisia musí sformulovať návrh na revidovanie smernice o preprave. Je škandál, že to takto dlho trvá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame na záver tohto kola rečníkov a kolegov a slovo dávam naspäť predkladateľovi petície na dve minúty. Je to pre mňa trošku ťažké niečo dodať, pretože to je poprvýkrát, kedy eh, som toto, na, kedy ma vypočuli, kedy ste ma vypočuli. Zvyčajne riešime s komisiou, komisia nikdy nepočúva. Už 10 rokov. A teraz bolo také, také milé, také chápavé. Ja naozaj neviem nájsť správne slova, okrem teda, že vám veľmi pekne ďakujem. Aj pre mňa je to dojemné, keď to hovoríte, pretože táto inštitúcia Európsky parlament na seba nábral veľa práce za posledné roky, aby sme sformovali túto pracovnú skupinu pre blaho zvierat a skutočne kolegovia boli naozaj veľkým zdrojom inšpirácie pre nás ostatných, ktorí nepracujeme eh, tak úzko v tejto oblasti. Ja som sa naozaj veľa naučila. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za vašu účasť, veľkorysosť, vrátane teda všetkej vašej snahy pre blaho zvierat. Na záver by som, teda chcela by som to uzavrieť a samozrejme, že to necháme otvorené. Beriem do úvahy to, čo povedal Peter, že mala by súčasťou tejto práce byť mal by súčasťou práce byť aj výbor pre dopravu. Pošleme túto petíciu a dokumentáciu, ktorú máme e, výboru TRAN a výboru AGRI a chcela by som tiež e, pripomenúť, že toto je druhý krát, čo táto petícia je riešená v rámci stretnutia výboru a prekladateľke petície. Chcem povedať, že možno vás nepošleme, pretože, nepozveme, pretože už teraz viete, že sa postaráme o vašu petíciu, čiže ušetríme vás túto, vám túto cestu do Bruselu, ktorá už nie je také, taká jednoduchá a buďte si istá, že Európsky parlament a tento výbor rieši e, túto tému. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu. Je to niekoľko petícií o, základe, o zákaze pardon, rituálneho zabíjania. Tiež sa to týka blaha zvierat. Je to trošku komplikovanejšia téma. Slovo dáva, teda predkladateľ petície nie je prítomný, slovo teda dávam priamo komisii. Oui, euh, excusez-moi, No prepačte, pani predsedníčka, e, hľadal som teda svoje dokumenty. Stručne, predkladateľ petície žiada, aby v nariadení o ochrane zvierat počas e, teda ich usmrcovania e, je tu výnimka, ktorá sa týka rituálneho zabíjania, bola zrušená alebo vyňatá. Čiže toto je takýto obsah. A komisia si myslí, že súčasné nariadenie vyjadruje určitú rovnováhu medzi potrebou chrániť zvieratá, ktoré sú čo je súčasťou článku 13 zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 10 charty základných práv EÚ, ktorá hovorí o e, slobode vierovýznania. Doteraz e, ešte teda dôležité je povedať, že táto výnimka existuje, ale je na členských štátoch implementovať ju a nariadenie hovorí o určitej pružnosti alebo určitej marži pre členské štáty o tom, ako budú uplatňovať e, túto výnimku v prípade rituálneho zabíjania. Čiže komisia eh, určite nechce meniť tieto ustanovenia, pretože si myslí, že je tu dobrá rovnováha medzi rozličnými aspektami zmluvy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram slovo pre koleg- eh, teda priestor pre diskusiu kolegov, nech sa páči. Myslím, že by sme eh, mali rozlišovať medzi trpe- utrpením zvierat a prípadov, kedy netrpia Nemyslím si, že zvieratá sa starajú o nejaké vierovýznanie, ale ak e, trpia, máme tu určité problémy s veľkými zvieratami. V prípade omračovania toto je e, teda e, brutálny postup a Ehm, toto sa používa pri, v niektorých prípadoch pri veľkých zvieratách, v niektorých prípadoch nie. Trvá niekoľko minút, kým to veľké zviera stratí vedomie. Neviem, kde sa teraz nachádzame. Pre mňa je to trošku také trápne. Keď niečo je zakázané v nejakej krajine, tak by to nemalo byť povolené ehm, kvôli náboženským dôvodom. To nie je priateľné. Ale ak je to v prípade tých moslimských porážok, tak e, toto taktiež priateľné nie je. E, niečo, čo je spojené s vierovýznaním, celý tento priemysel. Máme, koľko príkladov máme v Európe e, z členských krajín, ktoré umožňujú zabíjanie veľkých zvierat s takýmto spomalým spôsobom, bez nejakej anestézie. Peter? Peter, nech sa páči. Ja, Dank. Ďakujem pekne. Pre mňa je to niečo ako deja vu, e, táto problematika z roku 2003, keď som bol v Národnom parlamente. Týmto som, som sa zaoberal, teda ochranou zvierat v našej frakcii. Jednali sme aj o tejto otázke. E, ale vidím, ako rýchlo sa dostávame do vysokej politiky. Vtedy som bol mladý poslanec, ktorý sa zaoberal blahom zvierat a mal som teda jasnú líniu. Chcel som povedať, že chceme blaho zvierat, musí to byť humánne. Toto bol taký základ a ten platí a je uznávaný aj v Európskej únie. A teraz potom vo veľkej eh, politike, pokiaľ ide o rituálne zabíjanie, tak eh, tu je otázka naozaj vecne mm, preberaná a v roku 2003 som sa tým zaoberal. Bol tu určitý, určité hnutie, určitý pohyb um, náboženských organizácií. Um, nejde o to, aby sme zakázali rituálne zabíjanie. Ide o otázku toho, či by zviera pred týmto zabitím malo dostať nejakú anestéziu alebo nie. Je to teda vecná debata. Aby som túto otázku vyjasnil. Keď sme vo veľkej politiky, tak by eh, malo byť, eh, mohlo byť zastrelené a za 3 sekundy by bolo mŕtvé. Možno, že sa teraz podarí tú vecnú diskusiu konečne začať. Ja tu nevidím žiadny problém v tom, či teda tie rituálne zabíjania mohli byť humánnejšie takýmto spôsobom. To je teda taká otázka na mojich kolegov. Pre mňa by bola veľká škoda, keby sme to len tak uzavreli, pretože táto téma si zaslúži pozornosť už 15 rokov. Uh, z môjho pohľadu a ja sa teda teším, že znovu o tom budeme môcť hovoriť. Otázka je ale ako. Ale držať sa mimo tej veľkej politiky, diskutovať musíme vecne, ide o ochranu zvierat v tom najúžšom slova zmysle a o blaho zvierat taktiež v najúžšom slova zmysle. Diskusiu treba otvoriť nie som si ale istý, v akom rámci to máme urobiť. Thank you. Ďakujem. Pani Hazekam. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, ja... Ďakujem pekne, pani predsednička. V Holandsku, odkiaľ pochádzam, každý rok je e, zabitých takýmto spôsobom bez e, e, anestézie 2 milióny zvierat. Sú určené pre moslimské trhy a židovské trhy 2 milióny zvierat len v Holandsku. A Holandsko nie je výnimka. Keď sa pozrieme na čísla pre celú Európu, tak nemôžeme mm, toto um, umožniť. E, vedecké dôkazy jasne indikujú, že e, táto neprítomnosť anestézie vedie k vážnej bolesti, stresu. Um, sú tu aj uh, organizácie, ktoré sa tým zaoberajú a pracujú a myslia si, že toto utrpenie je nepriateľné. Veľmi si vážim a cením slobodu vierovýznania, ale treba sa vyhnúť tomu, aby zvieratá trpeli. Podľa mňa na základe ústav e, jednotlivých e, členských štátov a v zmysle Lisabonskej zmluvy a zmluvy e, a ďalších zmluv je možné nejakým spôsobom zautočiť na túto tému zabíjania bez anestézie. Pozrieme sa na to pre nejde o to, e, pre aké vierovýznanie je toto zviera zabijané, či ide o moslimov alebo židov. Je to súčasťou iniciatívy národných parlamentov už viacero rokov. Žiaľ, táto iniciatíva nebola úspešná a boli tu protesty um, židovských spoločenstiev. Myslím si, tak ako to povedal náš kolega Jar, že tu môžeme mať diskusiu, ale nedá sa to urobiť za zatvorenými dverami. Treba o tom hovoriť otvorene. Škoda, že výbor Agri sa uspokojil len listom namiesto toho, aby skutočne diskutoval o tejto téme. A tak ako v predošlom prípade petície si myslím, že komisia by mohla byť trochu iniciatívnejšia ohľadom tém, ktoré sa týkajú zvierat. Ďakujem. Ďakujem. Pán, pán Ek. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som najskôr uh, mojim predrečníkom uh, poďakovať a zdôrazniť, že uh, Rituálne zabíjanie je veľmi brizantná téma, veľmi rýchlo sa dostávame do antisemických alebo antimoslimských um, oblastí a táto téma sa musí oslobodiť od eh, tohto aspektu. Eh, zabíjanie bez anestézie mm, prináša zvieratám obrovskú bolesť. A to je tá podstata. Máme tu Európsky dohovor na ochranu e, hospodárskych zvierat. Sme nútení toto povedať a toto dodržiavať. A chcel by som ešte zdôrazniť ďalší bod. Univerzita v Kahire jasne povedala, že Anestézia zvierat pri ich rituálnom zabíjaní neprotirečí Koránu a v Turecku, moslimskej krajine, je zákaz e, takýchto zabíjaní bez anestézie. Už je to realita. Ide teda o to, že keď je tu politická vôľa, tak sa to dá, na to sa treba orientovať. V iných krajinách, napríklad Turecko, treba zaangažovať to je povinnosť Európskej únie nasledovať takýto príklad. Nechajte prosím petíciu otvorenú a mali by sme sa znovu úplne otvorene a verejne o tom diskutovať s potrebným rešpektom e, všetkých e, vierovýznaní a náboženských spoločenstiev by sme mali dospieť nejakému jednotnému záveru. Ďakujem pekne. Okay, Margaret. Dobre, Margaret. Len veľmi stručne som veľmi rada, že máme túto diskusiu a myslím si, že sme blízko nejakému spoločnému záveru. Žiadne eh, reštrikcie. Eh, to je proste absurdné. Eh, v Dánsku sa snažia zakázať halal. Určite to bolo nábožensky orientované Mali by sme požiadať komisiu, aby nás informovalo, či a kde sú ešte takéto praktiky v Európe, kedy veľké zvieratá sú zabíjane bez anestézie. A chcem ešte dodať, že som si istá, že nie je možné e, používať nie je možné používať omračovaciu pištol v prípade, že ide o rituálne e, zabíjanie, aby teda to zviera bolo dokonalé pre takýto účel. Mm, pretože je to vlastne taká obeď, alebo náboženská obeta to nie je v súlade s mojim pocitom alebo s mojim chápaním starého testamentu, ktorý poznám. Táto interpretácia pravidiel, ktorá mala byť v prospech zvierat a zrazu je to na ich úkor. Toto nie je na, e, viera, ktorá rešpektuje zvieratá v zmysle starého testamentu či e, Koránu, ktorý to tiež berie do úvahy. To je, proste sa stáva sa to trošku príliš absurdné. To je veľmi dobrá pripomienka, Margrit, hovorí pani predsednička. Dobre, nemáme tu žiadnych ďalších rečníkov, takže môžeme to uzavrieť. Myslím, že urobíme následovné. Práve som bola informovaná, že Eh, politické oddelenie už čo skoro v rámci niekoľkých týždňov alebo mesiaca maximálne vydá, alebo teda začne sa nová štúdia pre blaho zvierat v rámci EÚ. A môj návrh by bol, aby sme nechali petíciu otvorenú a potom keď bude štúdia predstavená eh, v parlamente ako taká, by sme mohli ako výbor byť gestorom pre zorganizovanie podujatia, kde pozveme ostatné dotknuté výbory a ďalších hráčov, aby sme sa pozorne pozreli, kde je ten základ, tá báza štúdie o implementácii Európskej stratégii o blahu zvierat, e, ktorá sa týka roku 2015, aký je možný ďalší postup. Myslím si, teda ja nie som expertka v tejto oblasti, ale niečo sa určite musí urobiť a nemôžeme nechať bremeno len na komisii v tomto prípade. Mali by sme urobiť naše vlastné kroky, aby sa táto téma dostala dopredu. Toto je môj taký trošku kreatívny návrh. Je to pre vás priateľné? V poriadku, urobíme to tak. A teraz prejdeme k Keď vidím niektorých, ktorí pošli do miestnosti, tak eh, ma to privádza k ďalšiemu dokumentu. Eh, budeme riešiť petíciu, eh, ktorá sa tiež týka tejto témy. Slovo dávam predkladateľovi petície. Je to zástupca petície 721 ďalší príspevok. Máte slovo na 5 minút. Ďakujem pekne. Táto petícia je podaná v mene eh, JSI. Um, ehm, petícia je o, o eh, kupirovaní chvostov ošipaných v Dánsku. Eh, toto sa týka práce od roku 2008. Je to ale veľa ustanovení, Jedno sa týka požiadavky pre ďalšie materiály. Ďalšia smernica hovorí, že ošípané musia mať prístup k dostatovým materiálom a ide, hovorí sa tu v rámci tej stej smernice o tom, že musí sa tu zakázať kupírovanie chvostov ošípaných a všetky ďalšie opatrenia musia byť e, prijaté. Organizácia Passion Wolf Farming urobila viacero šetrení v roku 2008 a 2009, e, kde sme skúmali farmy v Nemecku, Dánsku, Maďarsku, Holandsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. A v roku 2013 sme mali ďalšie vyšetrovanie e, o Taliansku, Španielsku, Českej republike, Irsku, Cypre a Polsku. Videli sme, že viac ako 90 ošípaných eh, malo, prešlo týmto kupirovaním a 80 eh, nemalo prístup k potrebným eh, materiálom. Toto je veľmi vážna téma a preto farmári sa, sa teda používajú túto prax. Um, a ako odporúča viacero aspektov um, ustanovenia nie, tieto ustanovenia nie sú jediným opatrením, aby sme zabránili tomuto postupu. Sú tu ďalšie faktory. Slama je jedným z najlepších obhajcujúcich materiálov. Široko sa používa ako obhajcujúci materiál, ako sme to videli v toto sa deje iba na veľmi malom počte fariem. Obohatenie potravy je takisto veľmi dobrým postupom um, a tiež to vidíme, že na niektorých farmách sa používajú uh, ďalšie praktiky. Z tabulky, ktorú vidíte, je jasné, že slama je tým najlepším, najefektívnejším materiálom a bráni e, týmto škodlivým postupom a vidíme, že sú tu aj ďalšie metódy, e, napríklad gumené hračky alebo reťaze nie sú také efektívne alebo nefungujú vôbec. E, sú tu viaceré opatrenia, ktoré znižujú riziko takéhoto hryzenia chvostov primeraná potrava a aj voda pre zvieratá, klíma a klimatické prostredie, ktoré by malo byť prospešné pre zvieratá. Je tu samozrejme otázka z, um, zdravia, aby ošipané boli pri dobrom zdraví. Um, zvieratá, ktoré uh, si hryzu chvosty, by mali byť oddelené od zvyšku skupiny v minulosti uh, od roku 2003 sme e, mali viacero správ, ktoré sa týkali tejto témy hryzenia chvostov, ako tomu zabrániť a a v týchto opatreniach e, sa bralo do úvahy zo strany farmárov a priemyslu e, to, že nie je problém s implementovaním smernice. V roku 2013, v marci 2013, sme mali 470 tisíc petícii, ktoré dostala komisia 59 poslancov, vyzvalo pre primerané implementovanie smernice ošípaných Pred mesiacom komisia predstavila odporúčania, ktoré sa týkala opatrení na znižovanie kupírovania a vítame toto odporúčanie. Blahoželáme komisii e, k tomuto odporúčaniu. Nemôžeme ale povedať, že pravidlá, ktoré existujú roky, neboli implementované. E, farmári a celý tento priemysel vedel o opatreniach, ktoré mali prijať na to, aby sa zabránilo kopírovaniu, avšak tieto opatrenia neboli aplikované. Chceme požiadať komisiu a tiež členské štáty o to, aby rešpektovali toto odporúčanie a aby zaangažovali všetkých účastníkov preto, aby sa implementácia realizovali. Chceli by sme nejaký harmonogram pre plnú implementáciu zákonov. Dúfame, že do konca roka členské štáty toto budú plne implementovať a tiež je potrebná možnosť Eh, zahájiť postup pre porušenie pravidel, eh, pretože inak eh, sa situácia zhorší. Nevidíme možnosť, že by sa niečo zmenilo, keďže zákon existuje už tak dlho a nebol primerane implementovaný. Čiže musí tu byť nejaký nástroj, ktorý sa uplatní v prípade, že sa pravidlá nebudú realizovať, aby sme dosiahli posun vpred. Thank you. Thank you very... Ďakujem pekne a toto je naozaj zlatý obrazok. Práve som si uvedomila, že máme štúdiu, ktorá je k dispozícii tu v miestnosti z politického oddelenia C. Dúfam, že všetci ju máte. Chcela by som ju dať aj predkladateľom petície. Je to veľmi dobrá, e, aktuálna štúdia a naozaj vás vyzývam, aby ste si ju podrobne prečítali. A teraz otvár... Nie. Slovo dávam priamo komisii pán Simona. Simony, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, poznám túto správu k tejto otázke. To je naozaj veľmi dobrá správa, hovorím to z môjho osobného pohľadu a myslím si, že je to naozaj kvalitná správa. Komisia a, a plne sa pridáva k tomu, čo povedal eh, prekladateľ eh, petície. Problém implementácie týchto ustanovení existuje a preto komisia eh, formulovala toto odporúčanie. Musím doplniť len to, že toto odporúčanie je mm, spojené s Staff Working Document, ktorý bol zverejnený v rovnakom čase. Je oveľa detailnejší tento materiál. A Ide o veľmi konkrétny návrh riešení alternatív. Táto téma nie je jednoduchá na implementovanie. Nejde len o to, že sa e, zakáže alebo zastaví kupírovanie. Vyžaduje si to globálnejší prístup e, k blahu zvierat, čiže je to taký viacrozmerný problém a ide aj o šírenie informácií, aby sme zabránili týmto negatívnym alebo zlým postupom. Komisia chce, aby tieto odporúčania boli široko známe, nielen e, v oblasti alebo v sfere polnohospodárstva, keďže sú tu možné alternatívy. Z týchto dôvodov komisia už začala s niektorými krokmi. Sú tu tri uh, návštevy študijné cesty, ktoré boli zrealizované. Uh, mali sme tu expertov uh, a na, z komisie aj národných expertov a boli tu pracovné cesty v Švedsku, Fínsku a Švajčiarsku, krajine mimo EÚ. Ja teda som tam nebol osobne, ale moji kolegovia uh, už navštívili tri krajiny od začiatku tohto roka a okrem toho komisia organizuje informatívne stretnutie, ale to je taká všeobecnejšia BTSF, uh, e, teda lepší tréning uh, pre bezpečné potraviny a tento rok veľmi um, taká čerstvá informácia pred dvomi týždňami. Tu bolo špeciálne uh, stretnutie len na túto tému. Do konca roka komisia vytvorí detaľnejší akčný plán, tak ako to povedal predkladateľ petície, uh, práve za účelom presného harmonogramu možných krokov, alebo záväznejších krokov v prípade, že to bude potrebné. Ale teda ešte potrebujeme ďalšie informácie. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now... Ďakujem veľmi pekne a teraz dávame priestor kolegom. Nech sa páči. Áno, Samozrejme, je to hlavne obava Dánska. A možno si spomínate, že sme sa tejto téme venovali aj v roku 2014. A v dánskej a švedskej téme, televízii sa poukazovalo na to, že existuje rozdielna prax v Dánsku a Švedsku v tejto, tejto oblasti. A mnoho ľudí sleduje a sledovalo túto tému Dánsku, Švedsku. A spotrebitelia vo Švedsku aj napriek tomu, že to je dosť drahá záležitosť, predsa len bojkotovali e, to bravčové, ktoré prichádzalo s fariem, ktoré bolo týmto nesprávnym spôsobom spracovávané. Ale išlo práve o otázku blaha zvierat. Takže to malo dobrý účinok okamžite. Isté, že si to vyžaduje viac kampane. A komisia tiež e, vykonala štúdiu, teda zrealizovala, ale z hľadiska praktické implementácie sa nerobilo nič. Čiže nie o to, že dostanú troška viac slamy tie prasce, ale ale že v tých ohradách e, proste musia byť dodržané patričné predpisy a pravidlá, ktoré sú stanovené. No, ošupané sú náročnejšie než psi, sú inteligentnejšie. Takže... Ak máme jesť meso týchto zvierat, tak by sme sa nemali správať tak, aby sme sa hambili za to, že sa k ním tak či tak správame. A myslím, že dôležité je, aby tie zvieratá boli udržiavané v dobrých podmienkach. Ak dôjde ku skreslovaniu hospodárskej súťaže, len v záujme zisku, tak to je nezdravý jav. Myslím, že správa na toto poukazuje, ale teraz by komisia mala prísť s iniciatívou a urobiť niečo, aby sa penalizovali krajiny, ktoré porušujú predpisy. Ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokiaľ ide o kopírovanie z ošípaných, tak e, áno, hovorí sa o tom, že si tie zvieratá navzájom ohrízajú chvosty a vidno aj vo viacerých prezentáciách, že tomuto sa dá zabrániť. Lebo často sa tie zvieratá nachádzajú v prepchatých e, priestoroch, e, nie sú dosť vetrané tie zariadenia, A mm, niekedy mm, sa hovorilo o tom, že treba sa pohra, budú pohrávať s kovovými nejakými reťazami, ale je to dosť naivná predstava. Totiž e, ošipané sú veľmi inteligentné a ide o to, aby boli držané v takých čo najprirodzenejších podmienkach, čiže potrebujú dostatok slamy, podstielky a, a proste, aby mali aj niečo, s čím sa budú zabávať, tak povediac. Petícia poukázala na jeden z problémov a v Európe sme sa mu mali venovať už dosť dávno, a máme dosť e, hlásení a správ, ale otázka je, ako sa predpisy dodržiavajú. Už pred rokmi sme vydali smernicu, existujú rôzne ďalšie materiály. Áno, dobre, je to správne nasmerovanie, je to aktivita správnym smerom, ale problém je uvedení do praxe, aby sa dodržiavalo to, čo sa stanovilo. Áno, komisia povie, dobre, je tu táto správa, je to kvalitná správa a sú tam aj odporúčania a tie treba vykonať. Ale bolo by treba razantnejšie konať. Hlavne vtedy, keď dochádza k porušovaniu predpisov, tak by sa mali začať normálne alebo uplatniť sankcie. Pýtame sa teda, aký je rozdiel v tom, e, keď teraz sa už nedodržiavajú existujúce predpisy oproti tomu, čo by sa mohlo diať ďalej. Čiže sme za to, aby sme túto petíciu nechali otvorenú a že sa jej budeme ešte ďalej venovať. A je tu ešte určite, je to téma, ktorá by stála aj za e, vypočutie za hearing. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má Leonora. Áno, ďakujem za slovo. Chcela by som doplniť niečo takého všeobecnejšieho. Keď hovoríme o zvieratách pri tzv. intenzívnom polnospodárstve, to je klasický príklad toho, ako tento model intenzívneho poľnohospodárstva je podľa mňa úplne neakceptovateľný. Vôbec nezohľadňuje totiž e, ustanovenia článku 13 e, TFEU, teda zmluvy o fungovaní EÚ a opakujem to z jedného dôvodu, v podstate ide len o maxi- dosiahnutie maximálneho zisku vôbec v poľnohospodárskej činnosti a to je zavrhnutia hodné. V podstate sa tu uberáme čistým zameraním sa na spotrebiteľské aspekty a e, Často sa tu tým, respektíve e, tým zvieratám sa poskytujú na stravu veci, ktoré my pokladáme často za odpad. A je to dosť celé paradoxné, ako sa pristupuje k tejto otázke. Ide tu nielen o ochranu zvierat, ale aj o ochranu nášho vlastného zdravia na tejto planéte. Mali by sme znižovať spotrebu mesa jednak z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska znečisťovania, ktoré sa týmto spôsobuje. Toto by sme mali častejšie zdôrazňovať. Neznamená to, že by sme mali všetky farmy zavrieť, že by sa už e, nekonala nejaká teda, že by sme nechovali hospodárske zvieratá, ale už teraz môžeme povedať, že existujúce pravidlá sa náležite neuplatňujú. A preto by sme mali vyvinúť určitý tlak na to, aby sme zabezpečili, že sa budú plniť príslušné termíny a podmienky, že teda existujúca legislatíva sa v praxi bude uplatňovať. Ďakujem. Slova Madlen. Ďakujem za slovo nebudem sa tváriť ako expert na ovšípané a ako ich máme skrotiť, aby si neohrízali chvosty, ale myslím, že to kupírovanie chvostov je krutá vec. Myslím, že to je predsa len otázka implementácie a vymožiteľnosti, presadzovania práva EÚ. Myslím, že je dosť veľa takých fariem, ktoré uplatňujú tento krutý spôsob zaobchádzania s týmito zvieratami. Dôležité je, aby spotrebitelia do toho zasiahli. Proste bežný občan. Keď by sa e, treba e, uvádzalo na označení výrobku, že toto je výrob, výrobok, toto meso pochádza z farmy, kde sa neuplatňuje kopírovanie chvostov. A že by sa vlastne aj podporili tí producenti mesa, kde by sa ten, táto praktika alebo tieto praktiky neuplatňovali. Ide o to, aby sa zabránilo tomuto krutému zaobchádzaniu s ošípanými. Peter, nech sa páči. Ďakujem. Chcem dať e, dve pripomienky. Jednu ku kolegyne Eleonora. Polnospodár e, vyrába e, to, čo od neho vyžaduje trh, možno tak na sucho povedať. A keď spotrebiteľ zmení svoje správanie a bude žiadať iné veci, tak potom podľa toho polnospodár ich bude dať k dispozícii a ja sa obávam, že za posledné 10 ročie sa nič nezmenilo vo veci pohľady zvieratá. E, ja um, som vyrastal v socialistickom systéme, možno teda povedať, e, e, k, pri socializácii by som videl nejaké výsledky a v veci hovedzieho dobytka, chovu hovedzieho dobytka sa mnoho zlepšilo No, nemôžem povedať e, jednoznačne, že veľké zlé a malé dobré. Napríklad v Európe e, e, sme dokázali zakázať chovy hovedzieho dobytka, ktoré neboli v súlade s predpismi, ale v prípade malých chovateľov môžem povedať, že nedá sa paušálne tvrdiť, že títo mučia svoje zvieratá, e, čo týka e, statistiky a v skutočnosti e, zákon je v poriadku, ten sme dobre vypracovali, sú európske smerice a nariadenia, ale je vidno, že sa neplňa teda otázka, kde je chyba. Komisia to povedala správne, že podľa mňa to nie je zmysluplné pretože skoro vo všetkých štátoch sa to neplní a tak musím sa spýtať, čo je zlé? Je to mm, zákon? Väčšina kolegov povedala, že to má zmysel, je to zmyslplné, teda treba tu diskutovať, komisia už svoj zákon predložila. Ja chcem len požiadať, aby sme naplánovali opatrenia. Takže keď e, za tým stojíme, že nechceme kupirovanie e, chvostov a keď v praxi to môže byť obrovský problém, tak e, ja myslím, že by sme mohli naplánovať opatrenie s e, časovým horizontom, pretože je dôležité, že či to budeme mm, väčšine tolerovať, alebo či e, predlžíme zmenu. A ako aj kolega povedali, máme vnútorný trh a keď niektoré členské štáty to chcú naplňať a iné nie, tak preto chcem poprosiť, aby sme nechali tú petíciu otvorenú, aj štúdiu. Máme k príslušnému e, výboru e, postupenú, ale mali by sme e, naplánovať e, v vhodnom časovom e, slede opatrenia. Keď to chceme plniť v realite, necháme si na to 2 roky, alebo 10 rokov, alebo ešte dlhšie, tak potom je aj tá štúdia aj e, vyjadrenie komisie boli e, dôveryhodnejšie a keď sa budem zabrať aj časovým horizontom, veci sa tým zabrajú a hľadajú riešenia východiska. Takže e, musíme si na to počkať a zistíme, že či chceme zlepšiť štatistiku, alebo či chceme zlepšiť e, skutočnosť, pretože e, nemá zmysel, keď každý deň príjmeme pekne zákony a v praxi sa nič neurobí. Just... Ďakujem. Áno, zákony sú a pre zákonodárcu je ťažké povedať alebo pripustiť, že zákon je tu len vtedy, keď ho chceme uznávať a rešpektovať. No, zákony sú preto, aby sa uplatňovali. Takže existuje nezákonná prax. A vzhľadom na podmienky zvierat e, sa tomuto musíme venovať. Nie len malé farmy, keď sa povie, že teda veľké alebo malé farmy, to nemá nič dočinenia s veľkosťou farmy. Dôležité je zabezpečiť zvieratám tie patričné podmienky. Keď vidíte tie zvieratá vonku, kde si na voľnom priestranstve, ako sa správajú, No v Dánsku vidíme niekedy, povedzme, že je to horšie, než to bývalo, ale keď tam vidíte tie zvieratá, je to celkom zábavné ich sledovať. A Proste nie je dobré pre klimu, ani pre vaše zdravie, keď sa s nimi zle zaobchádza. Možno by bolo dobré jesť menej mesa a mať potom dobré svedomie, alebo svedomie mať v poriadku a v podstate treba tlačiť na to, aby členské štáty dodržiavali príslušné predpisy, lebo ani hospodárska súťaž v tejto sfére zatiaľ nie je zdravá nie je korektná. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. A teraz si vypočujeme názor prekladateľov petície. Dve minúty, nech sa páči. Naozaj máme ten pocit, áno, bolo zaujímavé vypočuť si všetky pripomienky a veľmi súhlasíme so všetkými ktoré odozneli, ale chceli by sme vidieť aj to, že komisia sa pozrie na to, čo sa za tieto roky udialo od roku 2003. Máme pravidlá, ktoré presne stanovujú, že treba prijať eh, také opatrenia, ktoré zabránia kopírovaniu chvostov. A zatiaľ sa nič v praxi sa to neuplatňuje zo strany farmárov. Takže viac než 90 fariem, ktoré na, sme sledovali, a to stovky, čo sme teda prezrali, tak e, tam dochádza k tejto praxi kupírovania chvostov šípaných. Je to rutinné, bežné a opatrenia sa v praxi neimplementujú a je už asi na čase, aby sa na tento problém lepšie, bližšie pozrela aj komisia. A aby stanovila určitú časovú líniu, treba do konca roka, aby e, potom započala niektoré e, postupy pre porušenie zákonov EÚ voči štátom, ktoré sa prevenia. Tie zvieratá trpia a trpia už mnoho rokov a mali by sme si uvedomiť, aké to je bolestivé pre tie zvieratá. Je už najvyšší čas, aby sme s tým niečo urobili a nakoniec zákony existujú a mali by sme zabezpečiť, aby aj polnospodárom bolo jasné, o čo tam ide a aby plnili požiadavky to, tejto smernice. Ďakujeme pekne a chceme zdôrazniť, že tento výbor, a som na to hrdá, E, pokiaľ hovoríme o tejto téme, e, že tento výbor sa venuje tejto téme e, a som rada, že sme to aspoň dvakrát už aj predtým zaradili túto tému kupírovania chvostov na program jednania. A zaslali sme list aj komisárovi Andru Kajtišovi ohľadne iniciovania postupov pre porušenie predpisov a dnes opäť sme túto tému zaradili do programu rokovania, pretože chceme a vzdielame toto stanovisko s predkladateľmi petície. Teda sme za to, aby sa prijali kroky, ktoré by vedli ku ukončeniu tejto hroznej praxe kopírovania. Mám tiež pocit, že kolegovia zdieľajú tento postoj, že naozaj treba presadzovať zákon. Komisia sa pokúšala konať a dosiahnuť postupy správnej praxe Švédsko, Fínsko, Dánsko a tak ďalej. Ale povedzme, že by si to asi vyžadovalo tvrdší, razantnejší prístup zo strany komisie, aby sa nakoniec naozaj ukončila táto hrozná prax. Preto žiadame komisiu, aby ďalej ešte pracovala na tejto téme a aby stanovila nejakú časovú líniu, dokedy sa to má naozaj dodržiavať. Má sa dosiahnuť dodržiavanie predpisov. Pretože Ide o to, aby sa zhodnotilo, ktoré členské štáty v plnej miere splňajú tieto predpisy, ktoré sú mm, v podstate neochotné a ktoré tvrdo nedodržiavajú. Takže bolo by dobre, keby komisia eh, vypracovala takýto materiál a my potom z našej strany samozrejme sme urobili maximum, čo sa dá, ale eh, samozrejme neuzavrieme túto petíciu, kým ešte od komisie dostaneme tú informáciu, ktorú prosíme. Je to možné? že ja nemám mandát kolegov, aby som mohol toto deklarovať, určite to pochopíte, ale myslím si, že týmto smerom sa snažíte, snažíme aj my pracovať. V poriadku, ďakujem pekne. Fine. Then we conclude like... Dobre, takže túto tému uzavrieme týmto a ideme k ďalšej petícii a tá sa týka tiež zvierat, ale konkrétne psov vo Fínsku. a petície nie sú tu, tak dávame slovo rovno komisie. Komisia, dnes vám dávame zabrať, že? Please, I give... Takže dávame priestor komisie. Ide o petíciu 1071, prekladá Linda Meky-Sulkava o šlachtení z nezdravých znakov zvierat, hlavne psov. Takže, kto sa vyjadrí? Nikto za komisiu? Nastali v radoch komisie nejaké zmetky? Okay, so... Dobre. Takže predpokladám, že nastal troška zmetok. Nikto sa nechce k tejto téme vyjadriť? Alebo? Ako? No dobre, tak otváram priestor pre kolegov. Videli ste petíciu? Predpokladám, že ste si ju pozorne preštudovali. A ako kolegyňa spomína, je tu aj dokument komisie ešte z januára tohto roku, máte to vo svojich materiáloch, aj to si môžete pozrieť. Takže dávam priestor pre vyjadrenia poslancov. Takže nech sa páči, má priestor aj komisia, ak sa chce ujať slova a dávam priestor aj kolegom, ktorí sa chcú do debaty zapojiť. Nikto nechce nič povedať k tejto téme.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 zvyčajne uh, hovoríme, eh, že um, eh, šlatenie zvierat uh, sa robí za účelom, uh, že chcú ľudia u nich dosiahnuť dobré uh, vlastnosti a uh, tak je to aj u rastlín a niekedy uh, je to aj v negatívnom zmysle, že uh, sa uh, vykonáva uh, uh, šlachtenie e, zo špásu a nie vždy je to e, s e, záujmom a prospevaním zvierata, a nie vždy je to na prospech zvierata, Keď napríklad vieme, že nejaká vyšlachtená rasa neprospieva a nemá dobré zdravie. A e, je to naozaj e, spoločensko-politický problém. My sme si zadefinovali um, problémy, že kde končí uh, zmysluplné šlachtenie a kde už uh, nastáva trápenie a trizne zvierat. A uh, keď si pozrieme, čo dokážu ľudia vykonať, uh, sú tu uh, vážne um, pochybnosti o tom, či uh, niečo takéto môže byť dobré. Uh, Ehm, a ehm, taká petícia ehm, túto tému zahrania a to, že človek by, môže robiť, by nemal robiť všetko to, čo dokáže. A to zviera a jeho záujem a blaho sa pri takomto šľachtení neberie do úvahy práve pri rasách psov, to vieme keď sa na to pozrieme, e, čo človek z vlka urobil e, za e, tisícročia, tak to z môjho hľadiska znamená, že treba sa tým a Je tu aj o tom štúdia, tá sa pripravuje a potrebujeme na to vedecké výsledky že čo je normálna šlachtiteľská činnosť, eh, kde už začína eh, triznenie zvierat. Na to potrebujeme aj pomoc eh, vedy a napriek tomu táto petícia je tu a poukazuje na to, že je to značný problém. No, zdá sa mi, že Európska komisia si je veľmi dobre vedomá tejto témy vychádza to aj z toho dokumentu, ktorý predložila a rozhodla sa, že sa bude venovať e, štúdii e, psov a, o psoch a mačkách, a aby sa dozvedela viac. No a potom sa vyhodí, vyhodnotí všeobecne táto situácia v EÚ. A prepáč, Peter, ale tá štúdia už bola publikovaná a v decembri 2015. Takže oni si svoju e, robotu urobili a teda, teraz je na nás ten náš podiel. Hlavne pokiaľ ide o psov, a, teda o psy a mačky, hľadiska komerčného. A v tejto fáze, tak ako to chápem, budú posudzovať, či je potrebné prieť ešte ďalšie kroky z hľadiska subsidiarity a proporcionality. Takže navrhujem toto. Aby sme on nechali túto tému otvorenú, aby sme dali priestor komisii, aby mohla ešte uplatniť ďalšie svoje úsilie vo vzťahu k uzneseniu parlamentu a vo vzťahu k samotnej petícii a požiadame komisiu láskavo. Dúfam, že si to poznamenáte. Poprosíme, aby sa komisia láskavo vrátila k tejto téme ešte do konca tohto roka, aby sme mohli túto petíciu uzavrieť a celkovo to uzavrieť. Môžeme takto postupovať? Čo sa deje? No. Takže je to od vás veľmi laskavé, že ste reagovali. Myslím, že sme uzavreli všetko, čo bolo naplánované na program rokovania, ale teraz by som... Aha, momentik, pani Danoka. Keďže sme sa venovali téme 16, e, petícia 2, 4, 5, 3, o tom, keď e, švedské úrady odobrali deti, nebola prítomná v tom čase z určitých dôvodov prekladateľka petície, ale teraz tu je prítomná aj s tými dvoma svojimi deťmi, takže dám vám troška, e, poviem vám, o čo tu išlo. Plný výbor sa rozhodol, že táto petícia sa uzavrie nie je tu šanca znova túto petíciu odpovedať. Je uzavretá. Ak máte ešte ďalšie nejaké sťažnosti, musíte podať ďalšiu petíciu, novú. Takže viete, toto je inštitúcia, toto nie je len nejaký debatný krúžok. Musíme konať formálne, oficiálne. Preto e, chcem toto veľmi jasne vyjadriť pre všetkých, aby to bolo jasné. Chceme vám dať priestor, aby sa zhrnulo, čo sa udialo odtedy, čo ste tu teda neboli od 9.50, keď sme sa venovali vašej petícii. Ale je to už uzavretá petícia, čiže kolegovia ju neotvoria znova. Takže pani Šuten, máte slovo. Uh, Áno, už som tu a je mi jasné, že Petícia je uzavretá, ale čo sa vlastne stalo v lete 2013, keď sme navštívili príslušný dom vo Švedsku a e, všetko bežalo najprv normálne a potom prišli rôzne obvinenia na základe nesprávnych alebo nepravdivých informácií a postoje sociálky dosť zmenili náš život. A v podstate, že sme aj zatvárali deti a zamkli ich, nemali to stravy, nemali vodu, ani elektrina, takéto veci sa hovorilo. V 13. E, sa násilím e, dostali teda pracovníci sociálky e, do domu a ukázali sme im vlastne, že deti sú v normálnych podmienkach a, a že teda elektrina funguje a že aj stravy je dosť. Ukázali sme aj účty za elektrinu, vodu, aj za potraviny a že máme dve kúpeľne, dve WC v dome a že proste sociálne e, zariadenia v dome sú, že kvalita života je dobrá. Ale títo ľudia v podstate len mali vopred pripravený plán. Naše deti boli z toho úplne e, zhrozené, že ich e, vzali do e, takých neludských podmienok a ja som nemala 3 mesiace možnosť sa s nimi stretnúť a potom ďalších 8 mesiacov. Čiže to, čo sa v, tom, v telokade Kastat stalo, by sa nemalo diať. Ani v minulosti, ani teraz by sa takéto veci neboli mali diať. A, a keď e, teraz som mala všetky dôkazy, tak som dúfala, že toho súdu sa mi podarí e, získať deti späť, ale všetko to bolo hrozné. E, právnici, pracovníci v nemocniciach, sudcovia, aj novinári, všetko to bolo proti nám. A nakoniec verdikt bol taký, že sa mi podarilo získať tri de- všetky svoje tri deti naspäť. A prvé dve teda boli e, najprv u náhradných rodičov. A teda tri deti som získal a dve deti museli ostať u náhradných rodičov. Tak to je to. A vlastne si nemohli e, udržať vlastnú identitu, boli je moc zmanipulované a bolo im povedané, že s nich budú vychované dobré švedské deti a nesmú preukazovať žiadne emócie. A zdá sa, že tí náhradní rodičia to robia čiste pre peniaze. Dostali mnoho peňazí od štátu, aby sa o tie deti starali. Ale zároveň moje deti boli vystavené rôznemu zlému zaobchádzaniu a určite z hľadiska emočného je to pre nich veľká trauma a celý rok sú v tých podmienkách. Je to si ako obchodovanie s deťmi a musí sa s tým prestať vo Švedsku. Toto zneužívanie detí. Chcem deti vziať domov. Musíme zastaviť tento trend. Je predsa nemysliteľné, aby sa takéto veci diali a dúfam, že všetko to utrpenie na vdivoč, že teda sa niečo podarí dosiahnuť a podarí sa zastaviť túto hroznú prax, ktorá existuje vo Švédsku. Ďakujem s ľuďom z NHCR za to, že mi pomohli e, získať svoje deti späť a myslím, že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť spravodlivosť všade vo svete. Sme zodpovední voči všetkým deťom vo svete, aby boli zdravé, šťastné a chránené. Ďakujem vám. Ja ďakujem vám veľmi pekne za vaše vyhlásenie a veľmi si vážim, že ste prišli až sem do Bruselu a dúfam, že vy a aj vaše deti, kým ste tu, budete mať tu pekný deň. Je ozaj veľmi dobré stretnúť sa osobne s predkladateľom pedície a Skutočne by som vám veľmi rada zažala všetko najlepšie v mene celého nášho výboru a verím, že teda to všetko dobre a šťastne skončí pre vás. Ďakujem ešte raz. A ďakujem aj vám, kolegovi. Kolegovia, dnes ste skutočne pracovali veľmi efektívne, takže budete mať aspoň viac priestoru na obed. Takže stretneme sa tu o 15.00 a stretneme sa aj s pánom komisárom Timmermansom. Dobrú